Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Dámy a páni, takže rada by som otvorila zasadnutie. Už e, sme 6 minút v sklze. Vítam vás na dnešnom stretnutí. E, pani Nikolsonová bohužiaľ nie je k dispozícii a dnes budem viesť zasadnutie. Nakoľko máme plný program, rada by som, e, rada by som predsedala po nemecky ak nemáte žiadne námietky. Takže otváram zasadnutie e, prvým bodom. Program by som e, chcela prijať v tejto podobe e, na dnešný deň. Ak nie sú žiadne výhrady, nevidím žiadne výhrady. No, potom Tu máme e, tlmočnícky režim, e, ktorých máme, e, teda jazyky máme, tlmočenie máme vo všetkých jazykoch okrem malčtiny. Bod 3, schválenie zápisníc. Aj toto môže byť prijaté. Nevidím žiadne výhrady. A teraz štyri e, naši hostia. Chcela by som privítať tu vedľa mňa pána Heinza Beckera, ktorý je, poviem to po anglicky, je v správnej rade pre Európske centrum pre vývin tzv. vocational training e, v CD FOP. Potom chcem e, e, pani, privítať pani Veroniku Lope von Danie z Európskej nadácie pre zlepšovanie života a životných podmienok z Eurofondu a potom dvaja ďalší ref, referenti tu ešte, ale nie sú tu. Samozrejme, um, po mojej pravici pán Mikeč z EU OSHA a pán Jan Kremas uh, z Európskej pracovnej agentúry. Všetci uh, panelisti sú tu, to ma teší, takže vítajte u nás v parlamente. Navrhujem, ak nie je nikto proti, tak dovolíme referentom, aby jeden za druhým nám uviedli svoje prezentácie a potom si dáme diskusiu kolo otázok a to by vyzeralo tak, že v prvom kole, už to poznáte, sa vyjadria koordinátori, ktorí dostanú každý po dvoch minútach, aby položili svoje otázky štyrom referentom a potom bude nasledovať druhé kolo Takže aby potom všetci ostatní um, mohli položiť otázky poslanci alebo ktokoľvek bude chcieť. Potom eh, bod 5 okolo 17. hodiny eh, začneme s hlasovaním. Ale najprv by som rada začala prezentáciami. A tu začne pán Becker a máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja budem tiež hovoriť po nemecky, pretože nechcem, aby ste museli znášať môj rakúsky akcent. Je mi obrovskou cťou drahí e, členovia Európskeho parlamentu, že sa tu môžem predstaviť ako kandidát mm, v roli experta pre agentúru e, expertov e, CDFOP, že som bol nominovaný do tejto funkcie, za to ďakujem. Viacerí z vás vedia, že ako bývalý člen Európskeho parlamentu som pôsobil až do júla tohto roku a od roku 2011 v, vo, vo výbore pre e, zamestnanosť e, aj okrem iného v úlohe vicekoordinátora. A počas tohto obdobia som e, pracoval ako spravodajca. Bol som zodpovedný za niekoľko tém aj ako tieňový spravodajca, ktoré súvisia s témou, o ktorej dnes diskutujeme, to je správa pre Eurest, Európska sieť E, správ e, trhu práce, e, sociálna ekonomika, sociálna ekonomika, biela kniha a nová štruktúra európskych agentúr. Čiže vo všetkých týchto oblastiach som všetkým týmto oblastiam som sa vedoval. Od roku 2005 som predsedom eh, predstavenstva Európskych sociálnych poisťovní. Eh, počas mojej stručnej prezentácie by som chcel eh, teda zaujať stanovisko z mojej strany a ponúknuť vám toto stanovisko, aby ste hm, pochopili, aké presvedčenia a predstavy má osoba ako ja som e, e, mám početné skúsenosti pre obdobnú prípravu, pretože už roky e, prebieha boj proti nezamestnanosti a tam konkrétne boj proti nezamestnanosti mládeže. Toto je tam centrálnym bodom, ktorý si našiel centrum v tejto oblasti. Čiže mládežnická eh, zábezpeka, eh, zamestnanosť mládeže a na záver rozhodnutie Európskej únie. Eh, k tomu mám špecifický vzťah a pokladám to za veľmi dôležité a nechám sa tým viesť a to je Európsky pilier sociálne právo, toto naozaj pokladám za dielo storočia. Myslím si, že e, to e, nikdy e, nebolo primerane ocenené vo verejnosti a napriek tomu už dnes množstvo z toho, čo tam bolo navrhnuté, už bolo zrealizované viac než sa očakávalo, ale napriek tomu si myslím, že to ešte nie je dosť ak dostanem dôveru e, členov tohto výbora, tak sa ako zástupca záujmov Európskeho parlamentu, respektíve tohto výboru, teda budem sa vnímať ako e, predstaviteľ záujmov e, členov tohto výboru, ktorým som bol vyslaný. Nad rámec vlastných skúseností som nadobudol presvedčenie, že Európsky parlament a znovu opakovane tento výbor veľmi oceňoval úlohu eh, agentúr EÚ a pokiaľ viem, aj podporoval. Toto je čosi, čo ma vždy pozitívne motivovalo konkrétne eh, splňať túto úlohu hodnotenia. Aj keď eh, pre úlohu experta nie je skutočný pracovný popis alebo popis náplne práce, tak e, chcem tak orientačne spomenúť také témy, ktoré ma najviac motivujú, ale na to musím povedať, že samozrejme e, e, e, e, e teda v práci v mojej agentúre v CDFOP alebo v iných agentúrach, e, s ktorými spolupracujeme, budeme riešiť nové úlohy, ale z dnešného pohľadu vidím ako prioritu niečo, čo nazývam nátlak na tie členské štáty, ktoré e, v tých oblastiach, e, ktorým sa venujú agentúry, jednoducho zaostávajú. A tu je množstvo zaostávaní v členských štátoch a tam dúfam, že na základe inštitučnej alebo právnej cesty alebo um, pokiaľ ide o soft power EU, tak sa, snaž, sa dúfam, že sa nám podarí tam niečo e, dosiahnuť. Jednoduché, jedno, jedno, tie e, kultúry vytvárania práce e, a táto synchronizácia týchto kultúr v jednotlivých členských štátoch e, musí byť e, e, stred, stredobodom rovnocennosť vzdelávania, dvojaké vzdelávanie by malo byť ešte intenzívnejšie komunikované, ale pritom nie som toho názoru, že copy-paste dvojakého vzdelávanie, ako je to v Nemecku alebo v Rakúsku, by bola správna cesta, ale napríklad by sme tu mohli e, e, klas požiadavky tzv. bench požiadavky, teda to, čo bench learning, čiže to, čo vyplýva z benchmarkingu, tak e, e to potom aj implementovať. Čo sa týka prítomnosti a uznávania agentúr, tak e, pri e, rozhodovaní, e, ako aj vo verejnosti, e, by mohla byť úloha. Okrem iného si myslím, že tento pojem je veľmi dobre vhodný, aby popísal jadro úloh a toto slovo je employability, čiže zamestnateľnosť predovšetkým mladších ľudí, ale aj starších ľudí, kde je vysoká miera nezamestnanosti táto zamestnateľnosť by vždy mala byť merítkom e, pre e, opatrenie, či to splňa alebo nie. A myslím si, že od toho nie sme až tak vzdialení. Orientácia mm, e, vzdelávania na silnejúcom digitálnom trhu E, to je realita. Máme aj zvyšujúcu sa mobilitu na trhoch práce, ktorú sa musíme nechať viesť, ale myslím, že aj optimalizácia vzdelávania učiteľov a školiteľov e, si vyžaduje e, väčšiu pozornosť, pretože ako vieme z niektorých informácií ešte nebol dosiahnutý strop. Generačné ciele si stanovujem veľmi rád, lebo som sa vždy vnímal ako generačný politik. Všetci vieme, čo treba urobiť pre e, mládež, či sú to stážisti, e, e osnovy e, pre vzdelávanie, zabraňovanie ľudí, ktorí prerušia školnú dochádzku, ale aj e, zamestnanci. Tam je dôležitý bod celoživotné vzdelávanie, e, čo by bolo treba posilniť aj e, presadzovanie e, tímov mladých a starších by mohol byť prístup. Ja by som sa každopádne usiloval počúvať a potom e, urobiť, čo bude v mojich silách. dominantné má byť zrovnoprávnenie mužov a žien, ako aj premostenie medzery gender pay, prístup žien na trh práce v budúcnosti, Myslím si, že aj toto e, je e, v správe, ktorú prijal parlament, e, označené za prioritu integrácia mm, migrantov, ktorí majú oprávnený azyl. Toto ešte neprebieha v Európe v postačujúcej miere, čiže myslím si, že aj tu by bol dobrý, lepší prísľub. Aj to európske, tá európska sociálna ekonomika, ktorú som spoznal ako spravodajca, toto je motor pre e, vznik pracovných miest a môže veľa dosiahnuť práve v oblasti vytvárania pracovných miest. Uzavrel by som uh, uh, pripomienkou, uh, ktorú výkonný riaditeľ CDFOP pri svojej prezentácii Eh, prezentoval na eh, priesvitku, priesvitke Making Vet Fit for the Future. Chcem to po obsahovej stránke v plemere podporiť. Eh, ja k tomu prispejem a požiadal by som vás o vašu dôveru. Ďakujem pán Becker a pokračujeme pani Veroniko Fontanie. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani eh, predsednička. Budem pokračovať po španielsky. A chcela by som povedať, že pre mňa po dvoch eh, volebných obdobiach, kedy som bola poslankyňou eh, v tomto parlamente a naviac ešte v tomto výbore pre zamestnanosť, je pre mňa veľkou cťou, že tu teraz môžem byť pred vami ako kandidátka na expertku do Rady Eurofondu. Eurofoundu, pardon. Je to um, veľmi významná komisia, veľmi významné teleso, ktoré e, sa zaoberá vecami pre tento výbor veľmi dôležitými a pokiaľ ide o um, úlohu experta v Eurofounde, tak ja e, chcem len pripomenúť, že Európska únia Eh, môže pre svojich eh, občanov robiť eh, viac. Toto očakáva každý občan a preto musíme pristupovať k každému občanovi personalizovane, špecificky. A Eurofound môže byť veľmi dobrým nástrojom na to, aby sme toto dosiahli. Od svojho vytvorenia v roku 1975 Európska agentúra pre zlepšovanie podmienok života a práce prispela k zlepšeniu týchto podmienok eh, práce a života v celej Európskej únii, pričom eh, prispela eh, empirickými znalosťami, ktoré umožnili, aby politické a pracovnoprávne politiky spočívali na vedeckých podkladoch. A takto aj vnútroštátne, aj európske politiky, vrátane činnosti rôznych ďalších aktérov a medzinárodných inštitúcií poznali tú exaktnú vedeckú pravdu a mohli navrhovať sociálne a ekonomické riešenia, ktoré e, sú udržateľné a zmysluplné. Takže e, tu treba určite um, vyjadriť úctu tomu, čo doteraz toto teleso vykonalo a takisto mu priznať určitý, um, určitú vážnosť a to sa budem práve snažiť ja Eh, počas týchto rokov eh, svoje, svojho funkčného obdobia a ja dúfam, že výsledky našej spoločnej práce potom využijete zase vy a ja som si vedomá toho, čo eh, robí tento výbor a preto sa domnievam, že ak podporíte moju kandidatúru, tak sa zavezujem, aby som bola hlasom, aby, aby pardon, hlas výboru pre zamestnanosť bol vypočutý v rámci Eurofoundu a to preto, lebo ide podľa mňa o vzťah veľmi dôležitý. Napriek pokroku, ktorý bol dosiahnutý, e, tu dochádza k ekonomickej a sociálnej konvergencii medzi rôznymi členskými štátmi v uplynulých desaťročiach. Um, vyvolala hospodárska ekonomická kríza, teda finančná ekonomická kríza určité spomalenie tejto konvergencie. Takže tie, eh, tie hospodárske a sociálne politiky, ktoré v súčasnosti existujú v členských štátoch, aj nad ich úrovňou, niekedy obsahujú prvky, ktoré idú proti eh, zmyslu a duchu Európskej únie a to nie je v záujme európskych občanov. Preto podľa môjho názoru treba pracovať na európskej úrovni na tom, aby sme zvýšili produktivitu a konkurencieschopnosť eh, našich firiem a zároveň, aby sme prispeli k udržateľnom zvýšeniu zamestnanosti. Zvyšovanie miery zamestnanosti by sa však nemalo zameriavať len na kvantitatívne parametre, ale aj na kvalitatívnu stránku, pretože v budúcnosti ten európsky model nebude môcť celú svoju ekonomickú činnosť zakladať na nízkych mzdách. A preto iniciatívy v ekonomickom cykle v krátkom a strednodobom hľadisku nemôžno hodnotiť ako pozitívne z tohto pohľadu. E, my bojujeme proti tlaku e, Spojených štátov a Číny, ale zároveň sa spomaluje hospodársky rast e, napríklad v Nemecku, Francúzsku alebo, in, alebo Taliansku. K tomu všetkému máme Brexit a oslabovanie rôznych ekonomických aspektov v členských štátoch a okrem toho sú tu, je to samozrejme neustále turbulentná situácia na trhu a preto Ehm, chceme byť pripravení na prípadnú krízu a chceme podporiť eh, sektory, ako je napríklad sociálna ekonomika. A v tomto zmysle eh, podniky, a tu eh, chcem pripomenúť, že v uplynulom volebnom období sme spolupracovali s podnikmi sociálnej ekonomiky, ehm, nie vždy majú pocit, že sú zapojené do systému plánovania a že sa dostávajú na okraj a osobitne počas krízy, kde dochádza k celkovému úbytku pracovných miest a práve tieto podniky sociálnej ekonomiky môžu pracovné miesta generovať. Takže by sme im mali venovať pozornosť. A zároveň treba e, si uvedomiť, že e, vznikajú nové výzvy súvisiace so, život, so životným prostredím, starnutím populácie, klimatickou zmenou pochopiteľne a digitálnou érou a technologickou revolúciou, takisto musíme prihľadnúť na dôsledky všetkých, všetkých týchto um, javov dnešného sveta na zamestnanosť. Takže ak chceme úspešne prekonať tieto výzvy, je veľmi dôležité, aby ako zákonodarci ste sa opierali o dáta, ktoré budú kvalitné, budú zodpovedať e, skutočnosti a umožnia vyvážiť záujmy firiem, podnikov a e, spoločnosti, teda e, občanov tu je možné povedať, že digitalizácia síce obsahuje prináša výzvy, ale zároveň umožňuje hľadať nové riešenia. Treba si tiež pripomenúť, že naši občania sú tým najväčším aktívom, ktoré, ktorý, ktoré Európska únia má k dispozícii a preto na nich musíme orientovať všetky naše politiky, pretože len takto dosiahneme v našich spoločnostiach inkluzívnejšiu a egalitárskejšiu spoločnosť. Nové formy zamestnanosti, ktoré vznikajú vďaka napríklad tejto technologickej evolúcii, spôsobujú, že sa vyžadujú čoraz flexibilnejšie pracovnoprávne vzťahy a práve kvôli tomu e, nesmieme e, chápať tieto nové flexibilné vzťahy ako platformu, e, na základe ktorej budú môcť byť zamestnanci využívaní. Tu je treba vytvoriť platformu, kde so zainteresovaním všetkých strán bude stanovená určitá línia, určitý základ sociálnej ochrany zamestnancov. Ďalším veľmi dôležitým aspektom je rodová rovnosť. Toto je jeden z tých aspektov, ktoré jednoducho treba garantovať a nie je možné umožňovať, aby ženy dnes za, zarábali menej za tú istú prácu ako muži. Je treba zaviesť e, opatrenia, ktoré budú záväzné, ako napríklad transparentnosť e, miest a takisto pred e, Rokovanie pred vstupom do pracovnoprávneho vzťahu tak, aby bolo možné napríklad sklbiť pracovný a rodinný život. A tiež sa treba zameriavať na mladých. My si nemôžeme dovoliť tie miery nezamestnanosti mladých, ktoré sa blížia v niektorých členských štátoch až 50, 50% tam, na nešťastie práve v tom mojom členskom štáte. A túto situáciu treba riešiť. Takisto mm, je treba využiť nástroje, ktoré máme, napríklad záruku pre mladých a napraviť chyby, ktoré sa udiali v minulosti, aby sa neopakovalo to, čo sa v minulosti e, nedarilo robiť dobre. A tu by som chcela pripomenúť množstvo správ, ktoré sa venujú napríklad demografickej zmene. A tu nechcem hovoriť len o starnutí populácie, ktoré tiež je faktom, ale um, problému dezertifikácie mnohých predtým polnohospodárských území a, z toho vyplývajúceho, vyplývajúceho prepadu napríklad verejných služieb alebo infraštruktúry, kde ľudia, ktorí žijú v takýchto odláhlých alebo videckých oblastiach, nemajú prístup k takým službám ako ľudia v mestách, čo je v Španielsku problém v mnohých oblastiach, nie je tam prístup k internetu, k infraštruktúre a tak ďalej. A e, to znamená, že populácia v týchto oblastiach klesá a E, až sa stráca. My ďalej e, chceme dosiahnuť, aby sme boli konkurencieschopní a zároveň dokážali podporovať dôležité veci ako je zdravotníctvo, vzdelávanie alebo sociálne opatrenia, aby sme zamerali tieto opatrenia na tých, ktorí to najviac potrebujú. Aby sme to dosiahli, tak sa domnievam, že je treba e, reagovať politikami, politikami aktívnymi a efektívnymi a založenými na princípoch nediskriminácie, a to aj na základe veku. Teda nediskriminovať ani na základe veku. A potom je tu otázka toho, že sociálny pilier, veľmi dôležitá záležitosť na garantovanie pracovnoprávnych podmienok pre všetkých občanov Európskej únie a e, predstavuje veľmi dôležitú cestovnú mapu, e, pretože e, obsahuje základné prvky budúcich európskych politik v tejto oblasti. A preto si myslím, že budúci sociálny fond, Európsky sociálny fond plus bude kľúčovým opatrením alebo nástrojom na realizácii tých 20 princípov, ktoré sú zhrnuté v sociálnom pilieri. Napriek tomu však bude treba um, pracovať na to, aby sme tieto výzvy, ktorým čelíme, vyriešili úspešne a aby sme naplnili slova predsedníčky komisie pani von der Leyen, že hospodárstvo musí byť užitočné pre ľudí a zamestnanosť, ktoré sa, ktorá sa v hospodárstve vytvára, musí byť e, kvalitná a ne, nesme ísť len o kvantitu. Zamestnanosť musí umožniť zamestnancom, aby e, sa tešili životu e, v dôstojnosti a rešpekte. A ja si myslím, že na týchto základoch Eurofound môže pomôcť vám, dámy a páni, páni, aby ste tvorili legislatívu, ktorá bude pre našich občanov prínosná a kvalitná. Ďakujem veľmi pekne. Herzlichen Ďakujem vám, pani Fontanie, za e, vaše za predstavenie vašej kandidatúry a pokračujeme hneď e, pánom Vladom Mikičom. Dúfam, že som to vyslovila správne. Mixič. Takže priezvisko je pán Mixič, Máte slovo. Ďakujem vám. E, v rumunčine naše mená obvykle bývajú jednoduchšie než toto moje. Každopádne vám ďakujem za príležitosť eh, pred vami eh, predniesť svoje predstavenie. Ďakujem vám vopred za to, že eh, zvážite moju nomináciu do správnej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci EU OŠA. A tu by som chcel prejsť do svojho rodného jazyka, do rumunčiny. Ja som v tejto sále už e, bol v minulosti a musím povedať, že um, hoci je mnoho ľudí, ktorí trávia v práci viac času než doma, ja som žiaľ jedným e, z týchto prípadov, na nešťastie manželka sa s tým už musela vyrovnať. Odkedy som študoval medicínu, tak e, som uplatňoval tento princíp. Ja som navštevoval e, univerzitu v západnom Rumunsku. Viac než pred 20 rokmi som začal e, pracovať vo veľkej nemocnici, ktorá nebola veľmi dobre technicky vybavená, mala veľký počet pacientov a z toho vyplývali nedostatky tak pre lekárov ako aj pacientov a na všetkých, ktorí sme boli zamestnaní v tejto nemocnici, vplýval boli sme pod veľkým tlakom, malo to veľmi zlý vplyv, boli sme pod stresom a e, tu priamo ohrozoval systém možnosť liečiť pacientov. Takže som sa rozhodol, že v tomto prostredí nechcem ďalej pôsobiť e, a išiel som študovať na Londýnsku e, vysokú školu pre ekonomiku sociálne a zdravotné politiky a musím povedať, že v tejto oblasti sa odvtedy pohybujem. Um, s veľkým nasadením, odtedy som pôsobil v siedmich krajinách ako porad, poradca eh, eh, ministerstiev, niekedy ako eh, výkonný člen, niekedy ako poradca medzinárodných organizácií, ako je napríklad Centrum pre prevenciu nákazlivých chorób, Svetovú banku a iné európske organizácie. A inokedy som zase býval sprostredkovateľom medzi rôznymi zainteresovanými stranami a išlo mnohokrát oveľa. Podarilo sa mi e, vybudovať mechanizmy, ktoré doteraz fungujú. Inokedy zas e, naša snaha nepriniesla ovocie, ale vždy som pracoval v týme e, s podporou ostatných. No a všetci vieme, že osobitne v oblasti sociálnych a zdravotných politik je nemožné v súčasnosti pracovať o samote. A určitým spôsobom E, toto je filozofia e, agentúry EU OŠA. Zároveň ide o jeden zo základných princípov, na ktorých táto agentúra stojí. um, treba povedať, že niekedy tento princíp je aj slabou stránkou činnosti agentúry. Keď sa pozrieme na to, agentúra funguje v súčasnosti EU OŠA, nemá priamy kontakt s zamestnancami ale len s, zainteresovanými osobami, to znamená organizáciami združujúcimi pracovníkov, zamestnávateľov a musí e, zisťovať situáciu na, v teréne prostredníctvom takýchto sprostredkovateľov a tento systém je do istej miery pochopiteľný, pretože ide o agentúru relatívne malú, Pracuje v nej len 27 zamestnancov a rozpočet je asi 10 miliónov eur. Ale musí udržiavať veľmi úzke a pravidelné kontakty s touto sieťou um, aktérov. Tá slabá stránka sa javí v tom, že bez ohľadu na to, aké užitočné jej nástroje sú, majú vplyv len na európskej úrovni, respektíve majú vplyv na európskej úrovni len vtedy, ak tá sieť organizácií, s ktorými OŠA spolupracuje, je dostatočne aktívna. A toto e, bolo zdôraznené v nedávnom hodnotení EU OŠA, kde je konštatovanie, že dopad tejto agentúry je negatívne ovplyvnený nízkou viditeľnosťou agentúry v niektorých členských štátoch a zároveň skutočnosťou, že niektoré Ehm, kontaktné miesta ehm, v členských štátoch nešíria informácie o EUŠA. A predtým, než ehm, e, alebo teda na to, aby sme túto, tejto, túto prekážku prekonali a aby sme nastavili komunikáciu do aktívnejšieho modu aj s členmi tohto výboru EMPL, musíme vykonať niekoľko krokov v rámci agentúry, ale potom je možné šíriť posolstvo našej agentúry intenzívnejšie a ja sa domnievam, že to bude veľmi užitočný e, krok a to kvôli kontextu. Kontext totiž e, nevyzerá v súčasnosti e, veľmi povzbudivo. Ekonomika, hospodárska recesia, nástupujúca recesia už teraz členské štáty vedie k tomu, že obmedzujú prostriedky venované oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci teda predchádzajúca kríza e, spôsobila pokles prostriedkov. Napríklad agentúra EU OŠA zaznamenala štvoročné zmrazanie svojho rozpočtu a toto obmedzenie prostriedkov plynúcich do oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci viedlo k následovnému. 3,5 milióna e, pracovných rokov v Európskej únii teda o, o takýto počet e, životných rokov prídeme kvôli e, ochorenia spôsobeným prácou, e, sú to teda najväčšími dôvodmi vyradenia z pracovného cyklu je rakovina spôsobená prácou a iné ochorenia, ktoré vyplývajú z pracovnej činnosti. A pokiaľ ide o, pokiaľ ide o nehody na pracovisku a úmrtia, tie čísla tiež nie sú veľmi dobré. 52% všetkých umrtí je spôsobených rakovinou a z tohto pohľadu Európska únia je veľmi osobitný prípad vo svete, pretože v Európe celkový počet ľudí, ktorí umrú na nejakú formu rakoviny spôsobenej um, e, pracovným prostredím je 80 tisíc ročne a každá, každé z týchto úmrtí Každému z týchto umrtí možno zabrániť, možno predísť, každému jednému. Náklady sú vysoké, pretože strata produktivity a náklady, ktoré vznikajú v zdravotníctve, presahujú 4 miliardy eur ročne. A to je, to je taký skôr konzervatívny odhad. Takže toto je činnosť, ktorú EU OŠA bude musieť vyvinúť a vzhľadom k situácii a tomu, že naše zdroje sú momentálne obmedzené, je veľmi dôležité, aby sme stanovili ciele pre aktivity agentúry a tieto ciele e, tie e, vytýčila správna rada v e, rôznych programových dokumentoch a pred začiatkom tohto roka po vstupe nového nariadenia do platnosti Európsky parlament um, nemal zástupcu v správnej rade, takže nevedel zasiahnuť do tohto stanovania cieľov, ale situácia sa zlepšila a tento výbor vyšle svojho zástupcu svojho človeka do správnej rady a tento expert síce nebude mať hlasovacie právo na správnej rade, ale bude e, s možnosťou, alebo bude, bude spôsob, ako komunikovať, e, ako nastoliť komunikáciu medzi výborom EMPL Európskeho parlamentu a agentúrou EU OŠA a účasť Európskeho parlamentu v správnej rade tiež bude mať praktickú hodnotu. Stojíme na prahu štvrtej priemyselnej revolúcie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci. A tu sa stretávame s mnohými problémami. Je to spôsob práce, vzájomné interakcie so zamestnancami, vek odchodu do dôchodku. To sa stále mení. A vytvára to veľkú obča- e, e, skupinu občanov, ktorí nie sú zastúpení. E, nejakými organizáciami alebo odbormi. Doteraz ich hlas nebolo počuť v predstavenstve OŠA, ale ja dúfam, že tento rok sa situácia zlepší. Vy ste tí, ktorí majú najpriamejšie spojenie s európskymi občanmi. Chápem to ako veľkú príležitosť e, si troška ozrejmiť zdravotnú situáciu týchto, tejto skupiny občanov. Ďalej sú to aj niektoré funkčné problémy, ktoré treba vyriešiť. Ešte sme nedefinovali priority v tejto oblasti po roku 2020 a to bude dôležité do budúcnosti. EUOŠA vydala svoj strategický plán do roku 2023, ale nemáme viacročný rámec, takže niektoré z týchto strategických e, cieľov bude treba predefinovať. V mojej prezentácii som sa pokúsil vám povedať, čo sú silné a slabé stránky agentúry a som presvedčený, že by som svojou prítomnosťou predstavenstve OŠA napomohol výmenu informácií medzi predstavenstvom a týmto výborom a o to ide výmena informácií. Hlavným cieľom je zlepšiť reprezentatívnosť siete ktorá pomôže urobiť OŠA svoju prácu. Je to dôležité aj pre bezpečnosť európskych občanov, lebo moje 15-ročné skúsenosti ukazujú, že žiadna verejná politika nie je taká dôležitá ako táto. Zdravie je všetko. Ďakujem veľmi pekne za vaše predstavenie sa a pokračujeme s pánom Janom Kremersom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Milí kolegovia, milí priatelia, milí poslanci, som veľmi rád, že som mohol akceptovať nomináciu, o ktorej musíte dohodnúť A rád by som sa vyjadril k tým problémom, ktoré e, sa vyskytujú pri zriadovaní ELA. Bol som tu niekoľkokrát posledný rok, aby sme si prebrali e, nejaké otázky týkajúce sa vtedajšieho návrhu nariadenia o zriadení Európskeho úradu práce. Predstavil by som sa, ja som začal pracovať v oblasti pracovnej mobility v Európe asi pred 30 rokmi. Pôvodne som sociológom práce a teraz pracujem ako vedecký pracovník v oblasti pracovného práva a politiky mládeže. Pred 30 rokmi, prečo o tom hovorím? Pred 30 rokmi sme hovorili o akčnom pláne Žaka Delora, ktorý cez Bielu knihu a e, riešili sme architektúru nielen Európskej menovej únie, ale aj architektúru jednotného trhu. A mobilita, sloboda pohybu občanov sú zakotvené v zmluve z Ríma z roku 57 a to bola jedna zo základných hospodárskych slobôd v tom projekte. A v akčnom pláne Delorsa sme riešili, to hovorím teda o čase, keď ešte boli múry, a tento voľný pohyb občanov a pracovníkov bol dôležitou témou. A v priebehu rokov som pracoval v tejto oblasti aj ako poslanec. Bol som jeden zo spravodajcov o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v roku 2004 a od roku 2009 som pracujem alebo som spojený s Amsterdamským inštitútom pre pokročilé štúdia pracovných otázok. Potom som pracoval aj na univerzitách a moja práca sa týkala vždy a bola naviazaná na európsku sociálnu politiku, napríklad Európska právna komisia, admin ako sme sa zaoberali otázkou koordinácie sociálnych politík, zásadami koordinácie a o vysielaní pracovníkov, potom nejaká posilnená kontrola a vykonávanie, presadzovanie v posledných rokoch. A ako externý export som sa podielal aj na projekte Eurodetachment, zaujímavý projekt, kde inšpekcie práce zo 16 krajín sa pokúšali spolupracovať na dobrovoľnom základe, robiť prieskum, vyšetrovať, zistiť, ako e, sa to realizuje v medzinárodnom kontexte, porovnávať veci a potom tá otázka tých pracovných síl, pracovných otázok je, krie, je e, riešená v každej krajine inak, ale pritom sú nadnárodné operácie a je niekedy veľmi ťažké nájsť príslušný orgán v druhom členskom štáte, ktorý je do toho zapojený. A to sa týkalo tiež projektu, ktorý bol veľmi dôležitý pre prácu spravodajcu, spravodajcov v posledných rokoch. A týkalo sa to vlastne aj Európskeho orgánu práce. Teraz veľmi konkrétne k ELE mňa požiadali, respektíve váš výbor ma požiadal, aby som prišiel s pozičným dokumentom, a vyzvala ma aj Európska komisia, aby som vystupoval ako externý expert v poradnej skupine, ktorá funguje od minulej zimy. A myslím si, že tá práca, ktorú sme odviedli, bola dôležitá pre tú prácu, s ktorú bude musieť začať agentúra tento orgán čo najskôr. Ale legislatíva je jedna vec, realizácia je druhá vec. A myslím si, e, že je veľmi dôležité, aby Európsk aby sme boli zastúpení v ELE a aby tam bol aj parlament určitým spôsobom, pretože vy tu veľmi často vyjadrujete svoj názor na ducha na, e, zákonov, ale to, či tento zákon sa odráža aj v transpozícii alebo implementácii zákona, je druhá vec. Takže je tu niekoľko víziev na tomto, ja to nazývam rozpracovaný projekt ELA, je veľmi dôležité zlepšiť spoločné činnosti a spoluprácu zodpovedných orgánov. Je to tiež jedna z tých vecí, ktoré vyjadril Európsky parlament. A síce, že tu nejde až tak veľmi o európsky nejaký ako keby policajný orgán, ale ide tu o legitimizáciu prácov, ktorí pracujú v teréne, ktorí majú každodennú úlohu spolupracovať. A ten projekt Eurodetašma, na ktorom som pracoval, priniesol veľmi zaujímavé zistenia o spolupráci medzi francúzskou a portugalskou inšpekciou práce. Bolo to veľmi zaujímavé. Videli sme, že hneď dokážu lepšie spolupracovať, keď mali nejaké spoločné aktivity. A veľmi zaujímavé bolo aj to zameranie, že potom sa stráca ten rozdiel medzi vysielajúcou a príjmajúcou krajinou A vidíme, že veľmi často sa z vysielajúcej krajiny stane prijímajúca a naopak. A takto musíme vnímať mobilitu pracovnej sily, pretože to má veľký dopad na obe krajiny. Mal som veľmi zaujímavý projekt s antropologmi z Portskej univerzity, ktorí skúmali v Portugalsku, aké sú dôsledky intenzívnej pracovnej mobility na vidieku v jednej vidieckej oblasti a 40 mužov bolo v zahraničí. Viete si predstaviť, aký to má dopad na to spoločenstvo a akú dôležitú úlohu e, zohrávali ženy v tejto komunite. Pani predsednička, mne hodiny nejako nejdu, neviem, koľko času ešte mám. Nejako mi hodiny neukazujú čas. Mám taký pocit, že už prestali odrátávať. Takže to, čo sa mne veľmi páči, čo oceňujem v tom výsledku, ktorý dosiahol Európsky parlament, je to, že teraz máme príležitosť pridať zákonnú váhu výsledkám spoločných inšpekcií. To bolo vždy veľmi frustrujúce aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Takže toto by bol jeden z prvých krokov. To je to, čo je Čo je ešte tiež dôležité, že sa snažíme veľmi e, opatrne spoločne to, čo nazývam ja e, rozmýšľanie v silách. A to mám na mysli to, že kompetencie sú veľmi rozdelené, ale toto siloidné rozmýšľanie sa tu nehodí. My musíme rozmýšľať oveľa horizontálnejšie. A to znamená, že musíme uvažať o spolupráci nielen cezhraničnom rozsahu, ale aj v cezhranične z hľadiska vedných odborov. Ešte nakoniec veľmi stručne. Myslím si, že parlament by mal toho, starosť o to, čo sa stane s týmto orgánom, jedna z vecí, ktoré robil Ample, bolo, že zlepšiť, posilniť dobrý základ mobility. A to je jedna z vecí, o ktoré tu pôjde aj v najbližšej budúcnosti. A ja budem veľmi rád vašim zástupcom, a keď hovorím vašim zástupcom, tak mám na mysli aj zástupcom tohto výboru v tom najširšom slova zmysle. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Toto boli štyri, e, štyria uchádzači, veľmi zaujímavé prezentácie. A teraz prejdeme k otázkam. A ako som už povedala, budeme mať najprv prvé kolo. A začneme s koordinátormi. Najväčšia skupina je EPP. A pani Skutedal je tu, dúfam, že som to dobre vyslovila. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po švedsky. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu a chcem aj gratulovať k nominácii. V prvom rade sa chcem obrátiť na pána Beckera. My sme nespolupracovali, ale počula som o vás len samé dobré veci a za EPP môžem povedať, že sa veľmi tešíme vašej nominácii a máme pocit, že budete dobrým odborníkom. Otázka Navštívila som rôzne podniky a vždy počujem, že sa robí veľa kurzov pre nezamestnaných, ktoré nevy, nie nevyhnutne odrážajú potreby trhu práce a že sa nerobia tie potrebné analýzy o tom, čo si zamestnávateľia naozaj želajú. Ako by sme mohli tu na upozorniť podniky a ostatných, že potrebujeme lepšiu väzbu medzi tým, čo zamestnávateľia hľadajú a aké spôsobilosti, kapacity má e, uchádzač o prácu. A teraz pán Klimenc. Ja som bola v lokálnej politike, pracovala som v mestskom zastupiteľstve a zodpovedala som za otázky trhu práce a mnoho, čo sme urobili, boli moje skúsenosti aj, aj na národnej úrovne. To, čo sme robili, naozaj nebolo dobre prispôsobené miestnym podmienkám. A vy ste ešte ďalej potom od ľudí v teréne. Ako zabezpečíte, kde vaša koordinácia a angažovanosť bude zohľadňovať aj miestne podmienky a potreby jednotlivcov, teda že subsidiarita bude naozaj fungovať na trhu práce. Ďakujem. A teraz prejdeme tie jednotlivé skupiny, ktoré položia svoje otázky a vy budete môcť potom reagovať. Ďalej za SAD. Chcem sa spýtať, či je tu niekto za SAD. Áno, pani Jongerius. Áno, ďakujem za to, že ste tu, že ste prišli nové tváre, aj známe tváre. Všetci spolupracujeme na tom, aby z Európy bol lepší svet v sociálnom e, rozmere Chcem povedať, že dnes je Medzinárodným dňom práce v slušných e, podmienkách a preto je dôležité zistiť, ako vy dokážete k tomu prispieť. Momentálne sme v strede našich vypočúvaní rôznych komisárskych nominantov a je tiež jasné, že zvolená predsedníčka komisie veľmi zdôrazňuje sociálny rozmer európskeho vnútorného trhu. Moja otázka je na všetkých z vás asi. Jedna z úloh, ktoré zadala pani von der Leyenová komisárom pre zamestnanosť a sociálne otázky, aby pracovali na akčnom pláne, ktorý sa týka sociálneho piliera. Má to Nikola Smith pre prvých 100 dní a myslím si, že každá z vašich agentúr môže prispieť k tomuto akčnému plánu, napríklad pri vypracovaní alebo neskôr pri realizovaní, pretože keď ide o zručnosti, alebo ja neviem, platformy, alebo ochranu zdravia a bezpečnosť prípravy, alebo pri práci, alebo spravodlivú mobilitu, to bude všetko súčasťou tohto akčného plánu. A ja sa chcem spýtať, či je možné, že či vy v mene našho výboru sa môžete pozerať na prsty tomu, čo s čím prídu agentúry, keď budú e, mať tento e, sociálny akčný plán pre sociálny pilier. A taktiež, ale neviem, či je to otázka na koordinátorov alebo tu, ale bolo by zaujímavé, keby v budúcnosti prišli aj riaditelia týchto agentúr do výboru aby ste sa zúčastnili našich hearingov a povedali svoje príbehy, pretože máme agentúry, samozrejme, ktoré sú už dlho existujúce, ale máme aj nové agentúry alebo agentúry, ktoré ešte musia vzniknúť. A ja dúfam, že bude možné, že vás uvidíme spolu s riaditeľmi týchto rôznych agentúr. A teraz ďalej skupina RE a tam je pán Pislaru. No, máte slovo. Thank you, Madam Chairman. Um, I will have a very short question to um, each of the... Mám krátku otázku na každého zo štyroch panelistov. Začnem s uh, Sedefob. Jedna z skutočností dneška je, že hoci zdôrazňujeme dôležitosť um, E, profesnej prípravy a e, duálneho vzdelávania. E, tá profesná časť má stigmu ako ľudí, ktorí nemajú dostatok vzdelania. Ako bolo povedané, počas uplynulých troch stratégií sa hovorilo o zlúčení teoretického a profesného vzdelávania alebo prípravy, aby sme sa vedeli pripraviť na zručnosti zajtrajška. Tým len, že budeme mať tú profesnú časť pre tých, ktorí e, neúspejú v realite, tak e, vlastne neformálne kompetencie a trh zručnosti e, vlastne by mal byť pre obidve tieto časti. Čiže ako toto vnímate a ako by ste chceli toto vyriešiť, ako Ehm, člen rady CDFOL. Ehm, teraz otázka na Veroniku. My ehm, v rámci európskeho semestra už nejaký čas vnímame dôležitosť sociálneho dialogu a posilnenie sociálneho dialogu je jedna z vecí, ktoré by mala byť posilnená. Dnes som sa stretoval dnes som sa stretol s komisárom Dubrovským a povedal, že jednou z jeho priorít je sociálny dialog. Eurofond pravdepodobne najlepšie reflektuje dôležitosť sociálneho dialógu. Myslím si, že všetká práca, ktorá tu prebieha, je veľmi dôležitá, pretože to všetko e, vyústiuje e, e, z stanovenia slobodných strán. A ako to vnímate ako súčasť svojho mandátu? Pán Kramer z ELA je ten nováčik, pokiaľ ide o agentúry. a ja som rád, že vás spoznávam osobne, lebo e, vy ste boli kľúčovým, pokiaľ ide o prvú koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Ako vidíte dôležitosť ELA e, v kontexte novej diskusie a koordináciu, čo sa týka systému sociálneho zabezpečenia. A pán Mixič, otázka na vás. Aká je e, hlavná priorita? Rečník je preroš prerušovaný, rečník bol prerušený, e, takže e, rečník je opakovane prerušený, predsednička hovorí, že musí byť spravodlivá. E, za zelených položím otázku ja. Pani Kira Pita Handensens, tu nie je moja otázka na všetkých kandidátov, je ako vy vytvoríte prepojenie s parlamentom, alebo ako ho bude prebiehať, či ho posilníte, alebo či ho vytvoríte a čo vás osobne kvalifikuje e, e, pre každú špecifickú agentúru. Takže to bola moja otázka a e, pokračuje sa skupinou ID. Nie, žiadna. Teraz EKR tiež žiadna prihláška. Nie, prepačte, dobrý deň. Uh, máte slovo. Gratulujem všetkým uh, uchádzačom k týmto nomináciám a zopakujem otázku, ktorá tu už zaznela. Ako chcete spolupracovať s našim výborom? Ako často budete s nami diskutovať a komunikovať? E, potom e, Eurofund. E, ako, čo si myslíte o výzvach na trhu práce? Máme starnúce obyvateľstvo, to je sú problémom v súčasnosti, čiže ako profesné kompetencie E, starších e, zamestnancov vylepšiť. Ide aj o digitálne zručnosti. E, otázka na pána Bekera. Aký model spolupráce s podnikmi vnímate ako najlepší, čo tu plánujete. A potom otázka na pána Mičič Oša. Ide tu o výzvy v oblasti ochrany zdravia e, ľudí, e, ktorí pracujú v kanceláriách, a teda úradníkov. A otázka na Európsku e, pracovnú agentúru ELA. Bolo tu spomenuté, že počas legislatívnych prác o kompetenciách ELA. To je sporná otázka, pokiaľ ide o e, e, kompetentné program, e, problémy, ale teda kam vysielajú tí legálni, kam sú vyslaní legálni zamestnanci, ak sú pochybnosti o podnikoch, ktoré nemajú sídlo tam, kde sa e, vykonáva tá práca. V takom prípade e, pracovná inšpekcia tej príjmajúcej krajiny e, sa neskontaktuje s pracovnou inšpekciou vysielajúcej krajiny. Čiže čo si myslíte vy o povinnosti pre pracovnú inšpekciu postupovať informáciu do tej vysielajúcej krajiny. Nemyslíte si, že Ela by o tomto tiež mala byť informovaná? Teraz sa skupinu GUE. Žiadna otázka. Teraz by sme prešli e, k odpovediam. Všetci kandidáti majú po troch minútach, aby odpovedali na otázky. Navrhujem, aby sme znovu začali pánom Pekerom a budeme postupovať rovnakým poradím ako predtým. Takže pán Becker, ďakujem. Ja sa pokúsim využiť čas. Nebudem e, vytvárať vysvetľovacie formulácie, ale pokúsim sa e, odpovedať na otázky. Takže prvý bod, e, kurzy e, pre nezamestnaných, ktorí sa často minú trhu práce. Pani Skytedan položila túto otázku a kde je situácia, že často chýbajú analýzy správne práve tu a to dokonca e, v zadaní CDFOP bolo ešte konkrétnejšie spomenuté, vytvárať tie analýzy, ktoré trh potrebuje e, zamestnanci ako aj zamestnávateľia a je tu v tejto správe veľmi dobrá formulácia a to je vlastne základ agentúry, zameranie na rozhranie medzi e, profesným vzdelávaním a trhom práce. Myslím si, že keď sa toto splní a ak dostanem dôveru vykonávať túto úlohu, tam budem vnímať e, výzvu e, e, poskytovať akési monitorovanie tejto činnosti. Otázka pani Jungerius, ktorá súvisí s dňom práce za dobrých podmienok. Tam to treba hľadať v úlohe sociálnych partnerov. Ja nevidím žiadnu alternatívu k tomu, Vy ste oprávnene e, spomenuli misiu pani van der Leyen e, s pilierom európskych práv. Ja sa tu vnímam úplne doma. Naozaj na mne zapôsobilo, že toto sa podarilo. Pokladám to za dielo storočia. Ak sa tým budeme riadiť, tak sa to podarí. A áno, e, ja to musím mať na tým dohľad. E, v tom máte pravdu, pán, pán Pislaru. Pislaru, áno, správne. E, my sme tú stigmu identifikovali. E, je pravda, že iba profesné vzdelanie už nemá takú prestížnu hodnotu ani také ocenenie ako akademické vzdelanie. Toto je cieľené zadanie na CDFOP aby sekundárne a terciálne vzdelávanie dostalo akúsi jasnú priepustnosť, aby bolo možné e, prejsť od sekundárneho k terciárnemu vzdelávaniu, ale okrem toho duálne vzdelávanie je naďalej centrálnym motivom e, čerpanie e, hodnot z neakademických E, z neakademického vzdelávania je väčšia ako z akademického. E, otázka udržiavať vzťah s Európskym parlamentom, to je otázka, ktorú ja za seba, ak e, budem vymenovaný do tejto funkcie, chcem položiť výboru, pretože my sme dostali dokument, ktorý nám kompenzuje náklady cestovné iba dvakrát za rok. Ja rád sem prídem častejšie, ale toto je kľúčový vod. Spolupráca medzi výborom a e, vami, medzi vami vyslanými expertmi. Dúfam, že sa to bude dať upraviť. Čo mňa osobne kvalifikuje, e, sú to roky v tomto výbore, e, práca na správach a okrem toho ešte som nepodotkol, som počas prvého legislatívneho obdobia svojej aktivity bol vo výbore KULT, tento výbor ehm, sa menej zaoberá e, kultúrou, viac vzdelávaním a tu bolo veľmi dôležité e, riešiť otázky o Erasmus a otázky o vzdelávaní, čiže v podstate ešte z tohto obdobia alebo v tomto období mm, som nazbieral kompetencie a odvodzujem stade svoju kompetenciu. To k vašej otázke. Otázka, e, ako chcem spolupracovať s výborom, ako často budem komunikovať častejšie, než e, to uvádza tento dokument, častejšie ako trikrát, dvakrát do roka a to um, um, ten dokument môže vytýčiť a sekretariat ma o tom bude informovať. Aký model spolupráce pokladám za najlepší? E, všetko, čo uh, som povedal, uh, poukazuje na to, že uh, moja odpoveď bude sociálne partnerstva. Uh, a e, e, regulácie Európskeho parlamentu, ktoré som ešte zažil, teda keď sme ich príjmali, e, tieto v správnej rade so, sociálnych partnerov e, zakotvilo ako v jednom z troch pilierov. Preto som veľmi rád, že táto spolupráca tam bude možná. Ďakujem. Danke, Herr Beckers. Geht, Herr Becker, Entschuldigung, es geht weiter mit Frau Ďakujem teraz pani Fontanie, aj vy máte 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Ja si myslím, že bolo veľmi ťažké odpovedať na všetko, ale pokúsim sa na väčšinu pani von Kerbus. <laughs> Dôstojná práca. My nemôžeme pripustiť to, aby v tejto chvíli v Európe existovali zamestnanci, ktorí sú chudobní. Jednoducho pracujete a nedokážete <laughs> zarobiť ani na vlastné, na, na, na, na základné potreby. Čiže toto signalizuje nekvalitné zamestnanie a toto by sme mali odstrániť. A my e, máme agentúry, konkrétne Eurofound, ktoré môžu pracovať na tom, a spolupracovať s inštitúciami, ako je tento parlament, aby sa toto zlepšilo. Ja e, môžem zo svojej skúsenosti povedať, a tie skúsenosti siahajú ďaleko do minulosti, že nám chýbajú určité konkrétne kroky, niečo, čo by agentúry mohli presadzovať, o čom by mohli hovoriť, nejaké pilotné projekty, ktoré by sa dali propagovať a parlament by mal žiadať, aby takéto pilotné projekty prebehli. A čo e, sa bude diať e, s tými novými pracovnými miestami. Digitalizácia ovplyvní e, zamestnanosť a život zamestnancov a možno hovoriť o určitých um, neviem, väčších e, zamestnancoch alebo lepších zamestnancoch, ktorí budú uh, pracovať v digitálnej ekonomike a mnohých ďalších nahradia roboty. Čiže Dôležité je, aby sme aj týchto ľudí dokázali zamestnať, e, budú možno mať nové e, právomoci a možno budú mať, možno sa troška rekvalifikujú, ale musíme im nájsť funkciu. A ja tiež skúmam otázku, ktorá je veľmi dôležitá pre, myslím, vás všetkých a nás všetkých, a to e, otázku minimálnej mzdy naprieč Európskou úniou v členských štátoch. To je ďalšia téma, ktorou sa zabrama. Ešte jedna vec, o ktorej sme, na ktorej sme vlastne pracovali aj za uplynulé volebné obdobia, je e, detská záruka. A tu e, sme sa snažili vytvoriť systém, určite záruky pre deti, ale mm, treba si e, načrtnúť nejaké základné piliere takéto hypotetickej detskej záruky. Rôzne štáty túto tému riešia rôznym spôsobom. Každopádne Agentúra ako Eurofound môže pomôcť mnohým inštitúciám vrátane tejto a samozrejme členským štátom pri aplikácii informáciami o tom, ako vlastne uchopiť tento problém, konkrétne tejto záruky. A tiež e, samozrejme treba hovoriť o rozpočte. Tieto projekty samozrejme všetky vyžadujú prostriedky a to sa týka pochopiteľne aj tých pilotných projektov. Teraz e, sociálny dialog, pán Pistajro, to je absolútne nevyhnutná súčasť našej práce a je e, evidentné, že tam, v tých krajinách, kde funguje ten sociálny dialog, tak e, e podniky majú k dispozícii viac e, možností, ako sa dohodnúť so svojimi e, zamestnancami a zamestnanci nám zase hlásia, že e, životná kvalita, kvalita života pre všetkých zamestnancov sa zvyšuje a je možné ju zvýšiť. Takže, pani predsedajúca, ako, <laughs> to hovorila aj pani Rafas, ako môžeme, alebo um, aká bude naša funkcia, aká bude naša úloha. Ja si myslím, že toto by ste mali rozhodnúť do istej miery aj vy. Pretože my môžeme e, túto funkciu rozšíriť, ak chcete, a, a my máme skúsenosti, a ja sama ako bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu s tým, akú, aký úžitok takáto agentúra môže mať pre Európsky parlament. My e, si uvedomujeme, alebo teda musíme si uvedomiť, že táto problematika v budúcnosti bude len dôležitejšia, takže tento parlament by mal definovať podporu, akú vyžaduje od agentúry a e, teda mal by byť vypočutý parlament, ale aj agentúra. Herzlichen Dank und es geht weiter mit Herrn Nixit. Ďakujem veľmi pekne, pán Mixič. Thank you, thank you, Madam Chair. Um, so... Takže len uh, uh, k prvej otázke, uh, k prvej odpovedi na moju otázku, ktorá sa vzťahuje na nás všetkých štyroch úloha ehm, týchto expertov eh, v rade týchto štyroch agentúr eh, z predchádzajúcej skúsenosti na úrovni inštitúcií Európskej únie je zásadná a využijem eh, pravdepodobne nie veľmi častý výraz to, ako klient definuje e, rolu a e, e, podmienky. No a v tomto prípade klienti ste vy, členovia výboru. Čiže keď máme otázku, ako často by sme sa videli, ja osobne by som nemal záujem na prijati tejto pozície, keby som nemohol s vami komunikovať tak často, ako to bude možné. Čiže dúfam, že parlament bude schopný nás e, zapájať čo najdynamickejšie e, pre žiadosti o informácie a pre podporu na technickej úrovni e, v súvislosti s každou z našich oblastí. No a teraz k špecifickej otázke pani Ongerias. Eh, je tu mm, eh, medzinárodne akceptovaný cieľ. Je to politika aj na úrovni EÚ, ktorá môže byť zosumarizovaná ako zdravie vo všetkom. Ako viete, na vnútroštátnej, ale aj na európskej úrovni zdravie a bezpečnosť na pracovisku e, spadá do pôsobnosti viacerých inštitúcií. Keď sa pozriete na európsku úroveň, tak máte minimálne 4 ministerstva a agentúry e, s prekrývajúcimi sa zodpovednosťami. Preto si myslím, že sociálny pilier je e, jednou z najlepších príležitostí, ako zapojiť všetkých zamestnancov, ktorí sú nevždy zastúpení, e, buď nie sú integrovaní v reprezentatívnych v zástupných organizáciách a v tripartitnej štruktúre. A tripartitná štruktúra rady sa musí prispôsobiť týmto novým trendom. A v našej Európe e, priemyselná revolúcia je výzvou pre nás všetkých. Pán Pislaru, veľmi stručná odpoveď. V tejto chvíli v Európe ehm, depresívna porucha a e, psychosociálne afekty sú ehm, treťou najčastejšou príčinou ochorení zdravotných problémov. Zároveň 40 e, inštitúcií priznáva, že nemá dosť informácií o tom, ako e, v posúdení rizík zapracovať tieto psychosociálne afekty ako rizikový faktor. Takže toto je veľmi citlivá téma a aj keď sa na ňu pozeráme zo sociálneho hľadiska alebo z epidemiologického hľadiska alebo zdravotníckého hľadiska, stále nám vychádza to isté je to problém, ktorý si vyžaduje o mnoho viac pozornosti a EU OŠA môže zohrávať významnú úlohu. E, zamestnanci v kanceláriách, kancelársky pracovníci. Toto je téma, ktorá ma celkom zaujíma Ja vám len chcem povedať jednu vec. V nasledujúcom roku, v roku 2020, e, OŠA začne e, novú dvojročnú kampaň a e, bude sa tam hovoriť najmä o muskuloskeletárnych ochoreniach, ktoré sú v tej skupine um, kancelárskych pracovníkov prevalentné. Čiže do istej miery je to akési šťastie, že agentúra začne pracovať na budúci rok práve na tejto téme, ale zároveň je to šťastie v tom, že výbor mm, nemohol veľmi rozhodovať o tom, aká bude téma týchto kampaní, tento výber, Ample, pretože to sú veci, alebo boli veci, ktoré, o ktorých rozhodla správna rada agentúry a zvyčajne o tom rozhoduje na 3 roky dopredu. Takže si myslím, respektíve ani nie myslím si, ale som si istý, že výbor by mal mať určité slovo, minimálne by mal byť schopný poskytnúť agentúre určité podklady k tomu, aby sa rozhodla správne o tom, ktoré témy sú najdôležitejšie, ktorým sa bude venovať, pretože, a toto je dôležité e, z toho pohľadu, že tieto dvojročné kampane sú jedným z najviditeľnejších a najužitočnejších produktov EU OŠA. Ďakujem. Ďakujem ja vám, hovorí predsedajúca. Teraz e, pán Krimasky odpovie a potom e, dáme priestor ďalším rečníkom na druhé kolo otázok. Ďakujem vám, pani predsedajúca. Ja sa budem snažiť hovoriť e, stručne. Pani Skupedal. Tu vy ste, vy ste hovorili o miestnych potrebách, lokálnych potrebách a o účinkoch alebo dôsledkoch tej lokálnej úrovne a ja som už povedal, že počas rozpráv, ktoré prebiehajú v tejto snemovni, sa venula pozornosť najmä tomu, aká je pridaná hodnota toho, že vytvoríme nejaký systém na ústrednej úrovni Európskeho orgánu pre prácu a e, ak, to, to je jeden prístup. A druhý prístup je, že zvážime vlastne tieto terénne iniciatívy, to grassroots initiatives. Uh, Ehm, v rámci nejakej výmeny skúseností. Teda e, budeme riešiť, ako napríklad vytvárať možno troška umelé e, dohody, ktoré umožňujú vstup na trh. My sme, my, my sme zaviedli systém slobody usadenia sa v Európe a poskytovania služieb, ale všetky nástroje, ktoré majú um, riešiť alebo regulovať to, či v sociálnej oblasti toto vždy je korektné, majú určite teritoriálne obmedzenia. Ehm, pracovné inšpektoráty nemajú pôsobnosť mimo určitej, určitého územia, v ktorom pôsobia a inštitúcie zase ehm, nemajú um, pôsobnosť mimo územia členského štátu. A tu hovorím o inštitúciách členského štátu a respektíve daňového územia. Takže existuje rastúca potreba spolupráce a ELA je možnosťou, ako túto spoluprácu legitimizovať, ide o akýsi, akýsi prvý pokus. A e, tu chcem nadviazať na kolegov, ktorí už prehovorili predtým. Ja som priaznivcom spoločných inšpekcií, ale ide o, ide o výmenu informácií, o mediáciu. Ja som momentálne e, za to, aby sme posúdili fungovanie tých, e, tých kontaktných miest a styčných e, kancelárií, aj keď práve oni by mali tieto informácie transformovať. Čiže toto sú veci, ktoré by Európsky orgán práce mal monitorovať a zároveň, ako som povedal, pracovať s týmito organizáciami v teréne, s inšpektormi práce, inšpektorátmi práce, aby sa zabezpečila tá konečná mobilita e, zamestnancov. No a nemôžem samozrejme odpovedať za koleg- teda ani kolegyňu Bizlau, e, ani e, za e, kolegu Mixiča, ale e, predseda Juncker hovoril, alebo teda sa vyjadroval k veľmi špecifickej situácii, že máme úrad určite bankového dohľadu v Európskej únii, ale nemáme žiadny úrad alebo orgán, ktorý by dohľadal na jednu z troch kľúčových slobod v Európe, na to, ako táto sloboda sa uplatňuje. A aj to bol signál skúmať e, znova architektúru jednotného trhu a jedna z veľmi dôležitých vecí a ja tak keby som mohol odporučiť jednu iniciatívu, nechcem len jednu, ale keby som mohol, tak by sme mali určite skúmať e, integráciu tých rôznych prepojených disciplín. Um, nie je možné uh, skúmať e, niečo, napríklad trh, e, bez toho, aby sme skúmali otázku napríklad mobility pracovnej sily. Čiže tu je určité právo slobody pohybu, to je, to je jedna, jeden z prínosov Európskej únie, kľúčových prínosov. Takže integrácia týchto um, prepojených disciplín je veľmi dôležitá. My sme hovorili o koordinácii systému sociálneho zabezpečenia a o tom sa hovorilo do veľkej miery a niektorí aj povedali, že to nemá nič dočinenia s mobilitou pracovnej síly, ale táto situácia už neplatí a my vieme, že ak niečo nefunguje v jednom aspekte, tak je veľa iných oblastí, kde tiež niečo nemusí fungovať a o tom treba, treba tiež hovoriť. Ale e, po, my, môž, my sa môžeme rozprávať o návrhu sociálneho piliera. Veľmi zaujímavý vývoj sa deje v oblasti zdanenia. Ak e, existujú, dajme tomu, cezhraničné reťaze alebo reťazce, ktoré e, sa zaoberajú výrobou produktov alebo poskytovaním služieb, tak daňové orgány ich čoraz viac majú tendenciu ponímať ako jednotný subjekt, alebo ako jeden subjekt, celý tento reťazec. A to bez ohľadu nás na, e, na hranice. No a um, už bolo povedané, že zodpovednosť za oblasť zdravia a bezpečnosti na pracovisku nezávisí od pôvodu zamestnanca. Ale to je ďalšia vec, ktorú by sme mohli riešiť inokedy. Ďakujem vám, pán Kremers. Teraz e, pristúpime k druhému kolu otázok a odpovedí, kde sa zameriame na detaily a dáme slovo tým, ktorí chce, chcú položiť otázku, ale len na jednu minútu. A potom e, aj pri odpovedaní to bude tak, že e, panelisti budú mať dve minúty, aby odpovedali každý z nich, vzhľadom k času, ktorý máme keďže sme ho prakticky vyčerpali, skúsime to teraz troška dobehnúť. Každopádne mám teraz zoznam žiadosti o slovo a ja by som poprosil všetkých, aby, ktorí sú na tomto zozname. Začíname e, pani Anou Zalevskou za EKR, potom pán Jerun Leners za EPP, e, pani Anne Zander za EPP, pani Triele Noir za Renew Europe, potom pán Patton a posledný za SAD pán Danielson, takže neviem, zabudla som na niekoho? Nezabudla. Takže by sme mohli dať slovo pani Ane Zálevskej. Máte slovo na ale jednu minútu. Ďakujem vám. Dla każdego z kandydatów pozwolę sobie zadać pytanie tylko e, jednemu, panu Beckerowi. E, Pełna... Mam otázku na pana Beckera, len jednu otázku vidíme, že duálny systém je riešením. V Polsku sme začali zavádzať duálny systém. Máme širokopásmový internet e, na všetkých školách. Internetový prístup je veľmi dôležitý, ale problém s ním je v tom, aby sa to dobre predalo, dobre prezentovalo Máte v vašej agentúre predstavu, ako by sa to dalo spraviť? Európa 2020 je tá dobrá cesta? Mám tu na mysli všeobecné vzdelávanie a nie teraz odborné. Moja otázka je, ako môžeme kvalitu neformálneho vzdelávania analyzovať a pripraviť ďalšie kurzy. Interné ohodnotenie neukazuje vždy kvalitu a ako by sme mali alebo mohli hodnotiť vnútropodnikové školenia. Teším sa na dobrú spoluprácu. Ďakujem. A teraz pán Jerun Lenár. Yes, thank you. Uh, eh, áno, ďakujem. Ehm, som rád, že tu vidíme týchto štyroch eh, predstaviteľov. Sú to, ako niekto povedal, staré známe tváre, ale napriek tomu sme radi, že tu sú. Jedna otázka, mm, a zda všetkým štyrom z vás. My sme si vypočuli o tom, že reprezentujete Európsky parlament, tento výbor. My sme svojím spôsobom vašim klientom, ale ak si pozrieme nariadenie, tak sa tam veľmi jasne hovorí, že ste nezávislí experti, ktorých menuje Európsky parlament. Čiže nie ste zástupca Európskeho parlamentu, ste nezávislí experti. Ja sa chcem spýtať, ako chcete vyriešiť toto pnutie, ktoré tu Ehm, z praktického, teda máme praktický prístup, o ktorom hovoríme, na druhej strane právny dokument, ktorý hovorí niečo iné. A potom pán, ehm, pán Kele, mňa veľmi zaujíma Európsky orgán práce, pán Kremers, pardon. Vy ste pracovali aj tu v parlamente vo workshopoch. Ako hodnotíte možnosť konečného výsledku e, toho, tej, prv, tej prvej pozičnej správy alebo teda tej časti to, vášho nariadenia, ku, ktor- ku ktorej váš vstup bude najrelevantnejší. A posledná otázka na mani predsedajúcu, alebo sekretariát. Ehm, LA, je nová agentúra, ehm, nová správna rada sa stretne len budúci týždeň poprvýkrát. Či aký bude postup e, teraz, e, aby sme zabezpečili, že expert, ktorého menujeme, tam môže byť už budúci týždeň a bude nás zas, no, zastupovať, bude tam proste v správnej rade. Dobre, ďalej dostane slovo pani Sander. Pani predsedajúca, my ehm, máme otázku, respektíve mali sme ich viac, ale vzhľadom k časovému tlaku chcem len povedať, že sme veľmi radi, že tu dnes títo štyria experti môžu byť. E, ja ich poznám aj osobne pomerne e, blízko. Ja som bola spravodajkyňou spolu s vami, alebo niektorými z vás. A um, dúfam, že prostredníctvom vás bude hlas parlamentu vypočutý že tento hlas jednoducho cez vás zaznie a e, dúfam, že v nasledujúcich mesiacoch sa to celé rozbehne, takže vám môžem len zaželať e, veľa úspechov a pripomenúť, že máte na pleciach veľkú zodpovednosť, ale o tých témach sme sa rozprávali. Myslím, že je vám úplne jasné, čo robíte. Ste zástupcami Európskeho parlamentu a tie témy sú veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pani Triele Noir. Ďakujem veľmi pekne a ja sa pokúsim hovoriť po francúzsky, nech to ide rýchlejšie, hovorí rečníčka. pani Lope Fontanie a pán Mixič, vy ste obidvaja konštatovali, že existuje veľká nerovnosť, veľké rozdiely v zdravotníctve, v zdravotnej starostlivosti medzi členskými štátmi. Pán Miksič, vy ste porovnávali e, e, zdravotné systémy medzi západom a východom Európy a pani Fontane zase vy ste hovorili o boji proti chudobe a to bola aj téma, ktorou ste sa zaoberali e, počas vášho volebného obdobia v Európskom parlamente. A viete, že e, stredná dĺžka života sa môže líšiť až 8 rokov v závislosti od ekonomického postavenia občanov, od e, ich úrovne príjmu, úrovne vzdelávania alebo vzdelania. Tak? To znamená, že zamestnanosť pracovného miesta alebo, alebo absencia zamestnanosti alebo príjmu a tým pádom zapojenia do spoločnosti a zdravia, ochrana zdravia pri práci. Toto sú determinujúce faktory, ktoré majú vplyv na dĺžku ľudského života, takže je to veľmi dôležité a takisto vám ďakujem e, za to, že ste spomenuli e, rakovinu, ktorá môže e, bujneť, ak sú zanedbané preventívne opatrenia na pracovisku. Ja sa chcem spýtať, ako plánujete, aby ste ovplyvnili tieto agentúry, aby bojovali proti tejto nerovnosti spôsobenej zdravotníctvom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. Teraz má slovo pán Petern. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mám otázku, ktorý, ktorá je adresovaná pánovi Beckerovi. Pán Becker, vy ste boli menovaní uh, ako expert v správnej rade CDFOPu, ale nie je mi celkom jasné, aké skúsenosti v tejto oblasti máte. Uh, vidím, že pracujete, alebo teraz z vášho e, životospisu vidím, že ste pracovali 40 rokov v v oblasti reklamy, že ste sa oberali starnutím a tak ďalej, ale nevidím tu vôbec nič o e, odbornom vzdelávaní. Nehovoríte o kvantitatívnom, kvalitatívnom politickom výskume, nemáte v e, životos, životopise žiadne témy, ktoré by napríklad riešili e, otázky zraniteľných a ťažko dostupných mladých, takže Um, vy, tu hovoríme o tom, že mnoho napríklad asistentov v Európskom parlamente nemá dostatočnú kvalifikáciu, že, že študenti opúšťajú školy bez kvalifikácia, ja sa chcem spýtať, či je toto problém možno aj vo vašej krajine. Pán Becker, pri všetkom rešpekte vzhľadom k nedostatku vašich skúseností v tejto oblasti ste práve vy tým učňom, takže myslíte, že by ste si dali túto prácu, keby ste si nezávisle pozreli váš životopis? Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. Ďalej posledná otázka. Tu položí pán Danision za SAD. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj vám všetkým za, za prezentáciu. Um, nariadenie o ELA hovorí o tom, že sociálni partnery môžu um, orgánu predkladať svoje návrhy. A ja sa chcem spýtať, ako vidíte schopnosť ELA riešiť konkrétne problémy? Napríklad, keď odbory budú informovať, že um, napríklad spoločnosti zadržiavajú časť mzdy, alebo nedodržiavajú nejaké ustanovenia kolektívnych zmluv, alebo čo napríklad urobiť so, so schránkovými spoločnosťami. E, potom tu už bol spomínaný ten cezhraničný rozmer. Pred týždňom švedské orgány napríklad vykonali kontrolu 100 stavenísk a 4 z 10 nesplňali základné podmienky, 25% tých stavenísk okam, okamžite bolo zatvorených. Čiže vidíte, máte, máte pocit, že ELA e, bude schopná e, podniknúť kroky, alebo bude, alebo bude potrebovať e, nejaké ďalšie právomoci na to, aby mohla byť vybavená tými zubmi Dobre, ďakujem veľmi pekne, tým sme uzavreli to druhé kolo e, otázok a pristúpime k odpovediam. Každý kandidát, kandidátka teraz dostane dve minúty. Začneme, slo- začneme pánom Beckerom, máte slovo. E, ďakujem veľmi pekne. Pa, na pani Cale, pani Calevskej odpoviem, že tá otázka o uznaní absolventov, vzdelania absolventov dvojitého duálneho vzdelávania nedosiahla v jednotlivých štátoch úroveň, ktorú chceme. Rakúsko, Nemecko. Máme najvyšší, to, e, a najvyšší stupeň rozvoja. To znamená, že všade v Európe musíme bojovať o to a pracovať na tom, aby aj neakademicky vzdelaní ľudia dosiahli to postavenie na trhu práce, ktoré im patrí. To sa ešte nepodarilo, je to európska otázka. Zamestnateľnosť ja vidím ako hlavný faktor. To je e, oceňovanie kvalifikácie. Je to cesta k zamestnaniu, k zamestnanosti, alebo je to len ozdobné vzdelávanie. Skutočne zamestnateľnosť je to, čo o tom rozhoduje. Pán Lenars, nezávislí experti sú vždy ehm, záleží na tom, u nich, kde pracujú a kde ich vyšlu. To záleží aj od vlád, ktoré využívajú expertov. A keďže nie sú žiadne skúsenosti, tak sa musíme nechávať oceňovať, ohodnocovať a to znamená, že aj výbor nás tu bude monitorovať a exekutíva robí to isté. My všetci sme nastúpili s tým, že žijeme nezávislosť. Ja som presvedčený, že sa nám to podarí. To, ako odpoviem na Ela dnes, možno, že viete, že mnohí z vás boli k tomu dnes, dodnes kriticky. Predsa len máme z toho dnes vynikajúci pro, produkt. A Dôležité je to, že trh práce bude v rukách agentúry, ktorá má odbornosť, aby, a to znamená, že profesionalita už bude mať tú vysokú úroveň. Pani Trelnoach, vy ste poukázali na túto otázku rakoviny. Ja nie som expert, ale myslím si, že toto je európsky projekt veľký európsky projekt a je to znovu veľký projekt a to znamená, ide o vymazanie rakoviny v budúcnosti, ktorej sa možno by sme sa ešte aj my dožili. Pán Petern, moja osobná kvalifikácia je presne tá, ktorá neišla cestou akademických štúdy. Ja som neštudoval trh práce na vysokej škole, ale ja som bol prednášajúci na odborných školách, pracoval som na e, odborných školách, duálnom vzdelávaní. Mnohé roky som bol zamestnancom a kladol som si tieto otázky. Bol som aj podnikateľom, to znamená, ja som človek, ktorý príjma ľudí do zamestnania a tu v parlamente som ukázal moje vedomosti, keď som pracoval napríklad na správach e, siete e, európskych štátnych správ a tak ďalej. Takže okrem toho je tu aj môj, známy môj osobný prístup k znevýhodnení v našej spoločnosti. Na to by som si len dovolil upozorniť, keď e, sa teda zaoberáte otázkami dohľadu tu. Ďakujem, pán Becker. A teraz pani Lope Fortenie, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa pokúsim hovoriť stručne, pretože mám pocit, že už e, kolega Becker odpovedal e, na veci, e, na tie spoločné otázky. E, pán Lenerik, vy ste môj bývalý kolega. Ako môžeme byť zároveň nezávislí a zároveň zástupca my Európskeho parlamentu? No, myslím si, že by sme mali byť aj to, aj to Mali by sme byť objektívni, mali by sme počúvať všetky skupiny a nemali by sme e, sa pridávať na stranu niekoho. Ja e, si to vykladám tak, že máme byť nezávislí od všetkých nejakých záujmov, záujmových skupín a zároveň si vypočuť všetkých e, a komunikovať s týmto parlamentom a s týmto výborom v tých našich konkrétnych agendách. Pani Lenoir, vy ste e, hovorili, a je to pravda, že nerovnosť e, v zdravotnej starostlivosti súvisí s chudobou a agentúra Eurofound, ak sa pozrieme na jej ciele a úlohy, tak e, tam sa píše v tom jej základnom mandáte, že medzi jej základné úlohy patrí poskytovanie pomoci pri vypracúvaní budúcich politík, ďalej výskumná činnosť, šírenie poznatkov. A takýmto spôsobom agentúra môže e, pomáhať parlamentu, aby e, sa mohol rozhodovať kvalitnejšie, aby príjmal normy, ktoré sa týkajú boja proti tejto nerovnosti kvalitnejšie a tiež, e, aby a to je možnosť, eh, aby si mohol vyžiadať zadať agentúre konkrétnu výskumnú činnosť, čo je dôležité pre, myslím, všetkých eh, členov tohto výboru. Ako som povedala vo svojom úvodnom vystúpení a predstavení, teórií máme veľa, ale v praxi často tie postupy nie sú dostatočné agentúra práve túto prax môže podporiť. Ďakujem a teraz pán Miksič. Budem sa snažiť byť najprv čo najstručnejší a odpoviem pánovi Lenarcovi najprv. Ja si myslím, že presne toto označovanie nezávislý expert vymenovaný Európskym parlamentom, to je to, čo obohacuje správne rady týchto agentúr. Ja môžem hovoriť o OŠA konkrétne, kde štruktúra rady ako keby zaostávala za vývojom európskej spoločnosti. Ako som už spomenul, sú tu významné skupiny občanov, ktoré nemajú priamy hlas. V predstavenstve OŠE máme zamestnávateľov, zamestnancov národnej vlády, ale je toľko skupín občanov, ktoré majú pravý, e, skutočný záujem o túto oblasť a nie sú tam zastúpení. Takže presne vy, ste to práve vy, ktorí majú to najpriamejšie spojenie so všetkými občanmi. Ste to, ste to presne vy. A vy tam budete potom zastúpení počas e, zasadnutí rady a potom dokážeme zastupovať aj túto významnú skupinu ľudí. Takže ja si myslím, že toto bohatstvo, vaše bohatstvo prichádza, znamená, že sme nezávislí experti a to neznamená ani, že nebudem hovoriť o etike. Etika je samozrejmosťou. Vieme, aká je etika nezávislých. Ja budem vždy vám hovoriť pravdu, aj keď sa možno niekedy nebude páčiť, a aby som odpovedal na otázku e, zdravia a nerovnosti, toto je taká veľká téma, madam. Toto je naozaj veľmi bolestné. Rozdiely vo vnútri Európskej únie medzi európskymi krajinami, špeciálne v tomto, sú také veľké. A keď hovoríme o bezpečnosti a pozeráme sa na to, zoberme si posledné výsledky SN. To sú pravdepodobnejšie najúžitočnejší produkt OŠA, tak uvidíte presne, kde je táto nerovnosť. A ja dúfam, že sa to stane dôležitou témou agendy OŠA. Pre mňa aby som bol čo najúprimnejší, aby som vyšiel z tohto formálneho kontextu, tak pre mňa osobne je to dôležitá vec. A ja dúfam, že vy všetci tu si to vezmete k srdcu. Ďakujem. Ďakujem a ukončíme túto otázku, toto kolo pánom Kremersom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ja na mňa boli adresované dve či tri otázky. V prvom rade ale tie hlásenia. Na začiatku mojej prezentácie som povedal, že ELA je súčasťou architektúry, ktorá je potrebná na európsky vnútorný trh. A je to projekt, ktorý prebieha, to je východisko. Hovoril som aj na komisii o tom, že ak by toto e, vzniklo v 80. 90. rokoch, tak mnohé štruktúry by neboli, pretože by boli zaintegrované do e, úradu, ja neviem, riešenie rôznych druhov práce, výbory, ktoré sa zaoberajú vysielaním a tak ďalej. Takže teraz tu je eh, mnoho vecí, ktoré treba spraviť a pán Lenard, ten dialog, ktorý sme mali už posledné roky, hovorili sme o tom, aký je význam eh, toho, čo tu máme. Už som spomenul hneď na začiatku tú skutočnosť, že to, že, potre, že potrebujeme posilnenú spoluprácu v tejto oblasti, či je to výmena, poskytovanie informácií, skúseností spoločnej inšpekcie, to je veľmi dôležité. A ďalšia vec je, že je to prvýkrát, keď hovoríme, že tieto odbory sú odbory, ktoré musíme skúmať koordinovaným, koordinovaným spôsobom. Vždy sme pracovali tak v jednotlivých klietkach, e, boxoch, ale to nie je vhodné teraz. Aký je problém, ktorý musíme skúmať, tak to musíme robiť integrovanejším spôsobom. Čo môžem ja dať vám, tak si myslím, že je tu mnoho otázok pri e, presadzovaní, ktoré som vyšetroval počas rokov, poznám ich, nadnárodná spolupráca, rôznych príslušných orgánov existuje a to je veľmi vysoký rozsah od inšpektorátov práce, ktoré majú určité kompetencie a potom je to tak, že sú krajiny, kde sú e, orgány, part, e, e orgány, kde sociálni partnery presunuli kompetencie na zabezpečenie a potom aj v oblasti posúdenia rizika si myslím, že mám určitú odbornosť. Aj to je veľmi dôležité spomenúť. A potom tu bol ten mechanizmus výstrahy, na ktorý ste upozornili. Aj to je veľmi dôležité, že sa to tu objavilo, pretože keď si pozrieme prvé návrhy komisie, tak je zvláštne, že v porovnaní s orgánom pre spotrebiteľov tak sme tam hovorili o tejto možnosti výstrahy a pritom e, navrhovaní sociálni partnery neboli v návrhu komisie. To je veľmi dobré, pán Danielson. Ja si myslím, že ELA musí vypracovať postup pre prípady, ktorými sa bude zaoberať. A v tejto súvislosti sú už skúsenosti, napríklad na národnej úrovni, ktoré umožnia aktiváciu orgánov, pretože nemôže to byť tak, že niečo nájdete a potom si poviete, to by malo ísť do ELI. Ak si pozriete tie podmienky, ktoré sú dôležité, tak bolo, je to otázka, či bolo seriózne vyšetrovanie, či sa počíta s tým, že to bude súdne konanie alebo správne konanie a či existujú vážne prekážky, pri nachádzaní potrebných informácií. A potom to musí byť nadnárodné. Je tu ešte veľa ďalších vecí, ale to je pre predstavenstvo EILI, aby to vyriešilo. Ďakujem veľmi pekne, pán Kremers. Ďakujem aj za otázky, za pozornosť, za váš čas. A teraz ako pôjdeme ďalej? Teraz sa tu s vami rozlúčime, dáme si malú prestávku a potom budeme hlasovať. A chcem poprosiť, aby ste neboli preč viac ako 5 minút a o 5 minút, aby ste boli pri svojich hlasovacích zariadeniach Uvažujem tu aj nad tlmočníkmi, ktorí sú zabezpečení. Mne chýba moje hlasovacie zariadenie, takže ja nemôžem hlasovať, keby som ho nemala. A jednoducho ide o to, aby to pripravili. To sú 2-3 minúty, takže na to musíme čakať. Ja viem, o čom hovoríte. Áno, máme program. we will do our best. Spravíme, čo bude v našich silách. Merci. Merci. Merci. Meine Damen, meine Herren, ladies... Dámy a páni, takže tých 5 minút prešlo. Bolo to veľmi rýchlych 5, 5 minút. Áno, to viem. Takže by sme teraz pokračovali s hlasovaním. Budeme mať tajné hlasovanie a e, žiaľ teda hostia musia opustiť miestnosť. Máme tajné hlasovanie. Takže chcem poprosiť všetkých, čo tu nemajú byť, aby opustili miestnosť. Začneme s tajným hlasovaním. Dúfam, že všetci kandidáti už opustili miestnosť, to je veľmi dôležité. Takže kandidáti musia opustiť miestnosť, lebo inak nemôžeme hlasovať. Nevidím tu žiadnych kandidátov už v miestnosti. Môžeme začať hlasovať. Začneme s tajnou hlas- voľbou pána Bekera pre CDFOP. Otváram hlasovanie. Je to elektronické hlasovanie. Chcem sa spýtať, či všetci odhlasovali. Končím hlasovanie. Pán Bekera, pána Bekera sme práve zvolili. Gratulujem. Budeme pokračovať s pani Lope Fontane pre Eurofond. Ot- otváram hlasovanie. Prosím, odovzdajte svoj hlas. Odovzdali ste všetci hlasy? Končím hlasovanie. Pani Veronika Lope Fontane pre Eurofond je zvolená. Teraz Pokračujeme s plánom Mixičom pre EU OŠA. Otváram hlasovanie. Prosím, odovzdajte svoje hlasy. Odhlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Ďakujem. A pán Mixič z EU OŠA, pre EU OŠA je zvolený. A posledným kandidátom je pán Kremers pre ELU. E, otváram hlasovanie, začíname hlasovať. Odovzdali ste hlasy, takže končím hlasovanie. A pán Kremers je zvolený. Teraz prejdeme k bodu 6 a to je e, rozpočt, rozpočet, rozpočtový postup. Nie, všetci, všetci uchádzači opustili miestnosť. Teraz ideme hlasovať a sme pod časovým tlakom. A teraz ideme hlasovať amendment 5. Wir machen ja elektronisch. Wir machen doch elektronisch. Eine elektronische Wahl. Die Wahl ist eröffnet. Elektronické hlasovanie. Prosím, eh, odovzdajte svoje hlasy. Amendment 5600. Pozmeňovací návrh 5653. Uzatváram hlasovanie. Es geht weiter. Pokračujeme. 5654. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Teraz e, menovité hlasovanie Ample 5655, respektíve 5656. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. To prijaté, pokračujeme. Pozmeňovací návrh 5660. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 2. Otváram hlasovanie. Odovzdali ste hlasy. Uzatváram hlasovanie. Päťsto... 5663, e, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 5, 6, 6, 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 5, 6, 6, 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. prijatý. 5, 6, 6, 5, 6, 7, 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 5, 6, 9, 3. Otváram hlasovanie. Odovzdali ste hlasy prijatý. 5, 6, 8, 7, pozmeňovací návrh, otváram hlasovanie. Odovzdali ste hlasy, uzatváram hlasovanie. Prijaté. 5, 6, 8, 9, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 5, 6, 8, 9. Otváram hlasovanie. Odovzdali ste hlasy. Uzatváram hlasovanie. To je všetko. No a posledný bod na programe. E, budúce zasadnutie sa uskutoční 4. a 5. novembra a tým je um, zasadnutie uzavreté.